nariadenia odchádzajúci predseda nemôže odchádzajúceho predsedu nemôže sa konať žiadna diskusia, ktorej e, predmet e, by sa netýkal voľby e, predsedu parlamentu alebo overenia jeho právomocí. Všetky akty týkajúce sa E, voľby e, poslancov budú postúpené príslušnému výboru pre e, kontrolu právomocí, ktorá sa vytvorí na základe článku 196 našej úpravy. Podľa článku 3 odsek 2 nariadenia, pokiaľ neboli právomoci poslanca overené a nebolo dokáza, nebol e, dokázaný opak. E, parlament e, sedí v, poslanec sedí v parlamente a v jeho orgánoch a plne využíva svoje práva. Podľa článku 7 aktu týkajúceho sa voľby poslancov Európskeho parlamentu v priamých voľbách poslanci, ktorí majú funkcie nekompatibilné s mandátom poslanca Európskeho parlamentu, nemôžu sedieť v parlamente traja poslanci, ktorí ešte nepodpísali e, deklaráciu nekompatibility a ktorí ešte e, nemajú e, plné práva a neoplývajú nimi, sú, tých, týchto, týchto ich prosíme, aby okamžite teraz išli tento akt podpísať, inak nebude možné pre nich hlasovať. Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia, predtým, než prejdeme k nášmu programu zasadnutia, chcel by som e, vyjadriť e, e, moju radosť nad tým, že môžem otvárať ako dočasný predseda parlamentu prácu tohto Európskeho parlamentu. Som, dúfam, že budeme pracovať tak, že týmto budeme zodpovedať očakávaniam všetkých občanov, ktorí nás volili je, dúfajme, že budeme pracovať tak, aby sme o 5 rokov mohli povedať, že sme tvrdopracovali na tom, aby sme Európu urobili lepšou a e, že bude viac odpovedať e, očakávaniam občanov. Dnes ráno e, máme na programe voľbu predsedu parlamentu v zmysle článku 15 odsek 1 nariadenia kandidatúru na post Európskeho parlamentu treba e, predstaviť e, za súhlasu e, dotknutých zo strany politických skupín a musí za to postaviť minimálne 40 poslancov. Dostal som za týchto podmienok nasledovné kandidatúry na post predsedu Európskeho parlamentu. Čítam mená. Pim, honorevole Lunacek e honorevole Schulz. I kandidáti... Kandidáti mi oznámili, že akceptujú e, tieto kandidatúry. V zmysle článku 16 odsek 1 e, nariadenia pripomínam, že na to, aby mohol byť zvolený kandidát, musí mať absolútnu e, väčšinu hlasov biele nevyplnené kartičky alebo kartičky, ktoré sa držiavajú hlasovania, sa nerátajú. Pred voľbou dám slovo každému z kandidátov na maximálne 5 minút eh, v abecednom poradí. Takže slovo má najprv eh, pán Iglesias Turion. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Je pre mňa cťou osloviť vás, aby som predstavil moju kandidatúru na post predsedu parlamentu. Tento parlament e, reprezentuje zvrchovanosť e, Európy a dámy a páni, my by sme mali byť dnes na výške toho, čo to znamená. Európa bola ohrozená mnohými spôsobmi, ale vždy sa znovu prebudila. Európa sa snažila reagovať na obdobie fašizmu, prekonať ho, tak aby e, tu už nikdy neboli vojny a pre čest tých, ktorí položili svoje životy v Španielsku. Chcem pracovať aj ja. Prvé tanky, ktoré prišli do Paríža, eh, boli španielské a to ma naplňa hrdosťou. Chcel by som pripomenúť Európu, ktorá e, sa zrodila na troskách e, e, fašizmu, preto aby k nemu už nikdy nemohlo dôjsť. To najlepšie je z nášho kontinentu a našej spoločnej histórie prinieslo práva občanom. Už ďalej neurčovali všetko iba veľkí latifundisti, je potrebné, aby každý z obyčajných občanov sa mohol prejavovať. To je demokracia. My chceme bojovať za sociálne práva a títo ľudia, ktorí sa o ne zasadzovali, nebojovali za demokraciu preto, aby sa ocitli tvárou v tvár nezamestnanosti a aby boli podrobení vláde finančných kruhov. Toto ohrozuje našu rovnosť a bratstvo Potrebujeme znovu prebudiť e, spoločný život. Nie je možné, aby sme e, akceptovali potláčanie obyčajných občanov. Nie sú menej cenní. Oni neobhaňovali svoje slobody preto, aby e, boli vydaní finančným oligarchom na pospas. To nie je abstraktné. Všetci, dámy a páni, dobre poznáte O čo ide, je škandalozné, akým spôsobom sa tu pohybujú lobbysti veľkých spoločností, ktoré sa snažia so zástupcov ľudu robiť veľkých majiteľov rôznych e, podnikov či ich akcií. Ide mi o to, aby sme opäť prebudili zvrchovanosť národov, aby sme tu nemali iba kastovnú politiku. Dámy a páni, demokracia v Európe sa stala obeťou finančných kruhov. Naše krajiny sa premenili takmer na kolónie, protektoráty, ktoré ohrozujú sociálne práva aj súdržnosť našej spoločnosti. Z Latinskej Ameriky sme sa poučili, že vnútorný dlh sa stáva nezaplatiteľným a krajiny, ktoré rástli najviac, majú zrazu najväčší verejný dlh. Veď to všetci poznajú z nedávnej histórie. Čo sa stalo e, s Nemeckom? To je tiež v rozpore s demokraciou. Dlh je dnes zbraňou, ako potlačovať e, národy na juhu. Rasizmus sa presadzuje stále viac, ale nebude tu demokracia bez južných národov ani národov východu. Je potrebné, aby sme skončili s nadvládou trojku, ktorá ničí európsky projekt, zanechávajúci stopy násilia a chudoby. Ale je to iná cesta, alternatíva proti politike ochudobňovania. Tento parlament v tejto kritickej hodine musí byť na výške týchto problémov, ukázať citlivosť a zmeniť sa v epicentrum dem- demokracie Európy, ktorá skoncuje s autoritárstvom trojky. Tento parlament musí vyjadriť demokratický spôsob práce a nerozdeľovanie medzi elity. Národ sa nemôže stať ich e, poručníkom. Obraciam sa tým, dámy a páni, nie iba na politické skupiny alebo ich šéfov. Obraciam sa na vás všetkých, dámy a páni. Máte tu politickú zodpovednosť Obracam sa na vás ako na demokratov. Musíme byť verní tomu, e, za čo sme boli zvolení. Občania nás zvolili. Oni nie sú ani v týchto chodbách, ani v luxusných hoteloch e, tu okolo e, parlamentu. Budú od nás očakávať, aby sme zložili účty za túto voľbu. Tiež sa obraciam osobne na svojich kolegov europoslancov z krajín juhu Európy vy ste videli reálne dôsledky, ktoré má politika, ktorú nám vnútila trojka. Viete, že politika prísnych účtov stroskotala. Naše krajiny nie sú chudobné. Sú chudobnejšie, e, narastá tam nespravodlivosť, zamestnanosť, korupcia. Viete, že našim národom je treba pomôcť, aby sa znovu postavili na nohy. Hlasujte ako Portugalci, Gréci, Taliani, e, Češi, Poliaci, Rumúni, Španieli. Hneď skončím, pán predseda. Nielen preto, aby sme sa mohli pozrieť ľuďom do očí, keď sa vracíme domov, ale preto, aby sme hajili Európu. Hlásim, e, žiadam o vás hlas, aj keď som si vedomý, že mnohí z vás nezdielate tento názor na znásilňovanie demokracie. A teraz už e, naozaj na záver už končím. Je mi ľúto, pán kolega, musím e, vás prerušiť. Ľudia išli na e, ulice, do ulic, bojovali za demokraciu. Toto je hrdosť demokracie. Pán kolega, je mi to ľúto, toto nie je správne, kolega, voči ostatným e, poslancom. Prosím vás, pán kolega. Hovorí pán predseda. Prosím všetkých kolegov, aby e, nepresahovali rečnícky e, čas. Vy ste to urobili tentokrát, budúcich 5 rokov to nebudete robiť. E, to už potom bude zabezpečovať budúci predseda parlamentu, samozrejme pán Karim. Kolegovia, predstupujem pre vás, pred vás, pretože si to kladiem sa povinnosť, tak ako mnohí z vás, ktorí sa prichádzajú dnes poprvýkrát. Ja som prišiel v roku 2004 s veľkými nádejami, s veľkým pocitom slávnostní. E, chceli sme zjednotiť náš kontinent po 10 ročiach rozdelenia. Ale dnes, kolegovia, ak počúvneme našich voličov, tak je čo počúvať. Máme totiž posolstvo, ktoré nám káže zmeniť naše konanie. Bolo mi povedané, že je to už dohodnuté, že tento výber je už vopred určený, ešte predtým, ako vôbec ktokoľvek odhlasoval a že by sme sa všetci mali podvoliť tomuto predpisu. Kolegovia, nie je nič viac sveté vo svete demokratickej politiky ako právo voliť a hlasovať hlasovať v zmysle toho, v čo pevne veríme, vyjadriť svoj názor, ktorý zohľadňuje záujmy všetkých tých, ktorí boli zvolení slúžiť, aby dali hlas princípom, ktoré zastupujú. Ale naozaj o to tu dnes ide? Čo sa z nás stalo, ak predsedníctvo Európskeho parlamentu, funkcia, ktorá by nemala byť stranická, a mala by byť nad rámec bežných politických ambícií, sa zredukuje iba na ďalšie kolo hry, na ďalšie kolo vyjednávania, handlovania, aká sa cena útechy pre toho, kto nedostal cenu útechy, akýsi plán D v politickom živote, kde plány A, B a C zlyhali. Povedali nám v nedávnych voľbách, že tentokrát to bude iné, že transparentnosť zvýťazí nad tajnými dohodami, že princípy eh, prevážia nad osobnými záujmami a že skutočná demokratická politika, čestná politika zvíťazí nad e, týmito dohada, dohodami v zákulisí. Ale žiaľ, iba niekoľko týždňov po európskych voľbách nás vyzývajú, aby sme podporili e, takúto tajnú dohodu, ktorá vznikla práve v zákulisí. Je to veľmi falošná, úbohá, hanebná vízia našej únie. Toto nie je vízia, ktorou ja súhlasím. Je to iba mandát pokračovať tak ako v minulosti. Znamená to, že nepočujeme väčšinu našich voličov, ktorí vôbec nešli voliť, eh, pretože eh, nemali si koho vybrať, alebo tých, eh, ktorí si zvolili jedinú možnosť, ktorá im ostala, a síce Obratili sa k extrémistom, ako bývalý komisár raz povedal. Veľmi ťažko si získa parlament úctu, ak nemá sám úctu pred sebou. Ja mám veľkú úctu pred Európskym parlamentom, pretože stelesňuje mnoho nádejí do budúcna. Neprišiel som do politiky preto, aby som obhajoval aktuálny stav alebo aby som zaisťoval vysoké posty pre niekoľkých vybraných. A verím, že ani vy ste neprišli do politiky preto. Celý politický, celú politickú kariéru sa snažím um, podporovať um, európsku víziu v tom, že sa bude v nej spolupracovať, bude sa postupovať po základe demokratických pravidiel a spravodlivého riadne inštitúcií. Teda takú víziu, ktorej jeden národ nebude určovať naše smerovanie, naše priority. Vidíme, že aj na rade naši eh, predstavitelia štátov a vlád nesúhlasili slepo s touto dohodou. Eh, niektorí sa odvážili postaviť sa proti nej a my by sme to tiež mali urobiť, aby sme sa postavili takto za našich voličov a splnili to, o čo nás žiadajú. Isté, že aj keď máme nádej do budúcna, máme rôzne postoje k tomu, akú cestu by sme si mali eh, vybrať, aby sme splnili tieto ciele. Naše inštitúcie by nemali byť pod palcom len jednej politickej skupiny alebo by to nemalo byť predmetom žiadnej dohody. Ja si myslím, že predseda parlamentu by nemal využívať svoju funkciu na to, aby presadzoval svoje politické záujmy, e, politické presvedčenie alebo ako naplnenie svojej osobnej kariéry. Ja mám o mnoho znešenejšiu predstavu o tom, ako by mal vyzerať predseda parlamentu a čo by mal reprezentovať. Mal by zastupovať rôznorodosť tohto parlamentu, tak ako e, tento parlament predstavuje rôznorodosť celej Európskej únie. Mal by to byť predseda všetkých, mal byť otvorený všetkým a mal by venovať pozornosť všetkým. Predseda by mal priniesť eh, dôstojnosť eh, celej Európe aj voči celému svetu pre túto inštitúciu. Práve takéhoto predsedu um, ja chcem um, predstaviť. Nechcem um, hrať politické hry, eh, nechcem sa vrátiť do minulosti, k dohodám v zákulisí. Chcem osloviť všetkých tých Európanov, ktorí sa pozerajú s nádejou na naše inštitúcie aj na svoju budúcnosť. Takýto je môj sen pre Európsky parlament, ale takéto sny sa nenaplnia, ak povolíme, aby to dobré v nás porazili um, politické vypočítavé eh, hry keď budete hlasovať e, dnes ráno, e, tak hlasujte sami za seba, e, tak aby ste sa dokázali s čistým svetovým pozrieť do zrkadla, aby ste si povedali, či naozaj hlasujete za dohodu za kulisy alebo za európsku demokraciu a za otvorenosť. S veľkou pokorou vás žiadam o podporu mojej kandidatúry na post predsedu Európskej únie, tak aby sme urobili z Európska parlamentu inštitúciu, ktorá bude dôstojne slúžiť ľuďom. Ďakujem. Slovo má teraz eh, pani poslankyňa Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcela privítať vás všetkých, eh, novozvolených, ale aj znovu zvolených poslancov na pôde Európskeho parlamentu. Európsky parlament eh, a dnes ráno mi to povedal jeden rakúsky žurnalista, pri rozhovore ona povedala, Európsky parlament v týchto voľbách bol posilnený, pretože my sme voľby a nomináciu na prezidenta komisie vzali do našich rúk a vzali sme to rade. No a preto sme posilnení. Ale musíme si uvedomiť, že túto novú silu, ktorú sme získali, nemôžeme ohroziť, e, riskovať tým, že interne budeme menej demokratickejší, alebo demokratické, ako by sme mali byť. No a preto, kolegyne, kolegovia, ja sa uchádzam o posta predsedničky parlamentu, pretože ja, naš, moja politická skupina a mnohí ďalší jednoducho nepovažujú za priateľné, že rada alebo jedna vláda nám približne pred desiatimi dňami povedala, koho máme zvoliť za predsedu parlamentu. To je ale naša voľba, náš výber, no a preto moja skupina, eh, ktorí ma pôvodne nominovali na post podpredsedničky parlamentu, ma požiadali, aby som sa uchádzala aj o post predsedničky parlamentu, pretože o tom sú predsa voľby. Európsky parlament je hlasom európskych občanov a nie sekretárkou európskych vlád. No a ako poslanci, ktorí sme boli priamo zvolení, každý jeden z nás, nemôžeme dostať na schválenie nejakú kulárnu dohodu. No a Všetci viete, že ja bojujem za demokraciu v rámci EÚ, v Európskom parlamente, ale aj za hranicami EÚ. A teraz to poviem v štyroch jazykoch, ktoré ovládam. Demokracia je o voľbách. Demokracia je záležitosť výberu. Demokracia potrebuje výber. Demokracia potrebuje alternatívy. No a preto tu dnes stojím, no a preto si dnes myslím, že dnešná voľba je signálom zmeny. Preto ako predsednička parlamentu sa budem snažiť zodpovedať na otázky občanov. Jedna z nich, jedna z požiadavek bola ukončiť eh, politiku úsporných opatrení. Nemôžeme žiť v kontinente, ktorá, eh, na ktorom sú ľudia čoraz chudobnejší a kde mládež, mladí nevidia Európu už ako prísľub, ale ako hrozbu. To, to sa musí zmeniť, no a ja sa budem tomuto venovať ako predsednička Európskeho parlamentu. Investícia do pracovných miest, zelených pracovných miest, energetická účinnosť, to je dôležité, ale Európsky parlament musí byť aj interne e, dôveryhodný. Musíme ísť príkladom e, v otázkach energetiky. E, napríklad naše budovy musia byť energeticky úspornejšie, ale tiež musíme ísť vzorom v otázkach transparentnosti. Máme etický kódex, ktorý sa však bohužiaľ nevždy monitoruje a implementuje. Treba zaistiť, aby bolo jasné, kto má aký vplyv na aký zákon a aby e, sa žiadne zákony nekupovali alebo aby sa nikto nesnažil ich kúpiť. Musíme európskym občanom ukáža, ukázať, že to myslíme vážne a potrebujeme jedno sídlo, pretože a parlam, e, poslanci rozhodujú o tom, e, kde bude naše sídlo a nie rada. A to treba zmeniť. No a väčšina poslancov hlasovala, že my máme rozhodovať o tom, kde bude naše sídlo a naďalej nemôžeme padnúť do pasce a podľahnúť populizmu, intergovernmentalizmu alebo nacionalizmu. Európsky parlament bojuje za ľudské práva, za práva občanov a to musí pokračovať. My musíme bojovať proti intolerancii a druhotrednému zaobchádzaniu so ženami, ale tiež s menšinami, či už rasovými, sexuálnymi, sociálnymi alebo inými. Európsky parlament môže a musí robiť viac na obávanie základných hodnot, na ktorých bola založená Európska únia. A ďalšie volebné obdobie bude rozhodujúce pre budúcnosť Európy. Ak sa nám to teraz nepodarí, tak v budúcnosti, a dovolte mi teraz sa spomenúť majstrovstva sveta, ktoré prebiehajú, ak sa na to nepodarí teraz, tak nebudeme mať žiadny, žiadne predlženie a extra čas nadstavený. No a na záver by som vám niečo chcela povedať ešte, v čom súhlasím s pánom Šulcom. Pán Šulc nedávno bol na návšteve Európskeho parlamentu. Zúčastnil sa diskusie o budúcnosti Európy. No Martin Šulc sa tam sťažoval, že veľmi často sú tu mnohé ale. A nie je prípustné, aby sa hovorilo, že demokracia je dobrá, ale tolerancia je dobrá, ale ľudské práva sú dobré, ale. No a vždy, keď sa povie ale, a tak to začína s obmedzovaním práv, o ktorých sa nedá vyjednávať. Ja som vás vzala za slovo. No a teraz preto aj kandidujem, pretože demokracia potrebuje alternatívy preto tu dnes stojím. Ďakujem pekne za pozornosť a dúfam, že získam vaše hlasy. Ďakujem. Grazie. Ora la parola. Ďakujem, slovo má teraz e, pán Šulc, pán poslanec Šulc. Meine sehr geehrten... Pán predseda, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Sme jedinečnou inštitúciou, v tom, že máme 751 poslancov tu spoločne a zastupujeme národy 28 štátov, suverénnych štátov. Sme legislatívna komora, ktorá schvaľuje eh, zákony pre 507 miliónov ľudí v 28 suverénnych štátoch to existuje len tu, na celom svete, teda Európsky parlament je naozaj je výnimočný a jedinečný, jedinečný vo svojej existencii a je jedinečný aj vo svojej úlohe. To, že 750 mužov a žien, ktoré sú zhruba v 300 politických stranách, e, tu zastupujú svojich voličov, národy a 28 zvrchovaných štátov je tu zastúpených. A to, že tu sedíme spoločne a diskutujeme a vôbec môžeme diskutovať o tom, kto z nás sa dostane na čelo Európskeho parlamentu, už len to samo o sebe vôbec nie je samozrejmosťou. Je to jeden z najväčších historických výdobytkov, ktoré kedy tento kontinent dosiahol. A na toto by sme mali byť naozaj hrdí a na to by sme mali postaviť e, aj e, základy našej spolupráce. A kto sa dostane do vedenia tohto parlamentu, má povinnosť, e, je to povinnosť práve z tejto úlohy, ktorú som popísal, pracovať v prospech všetkých tých ľudí v 28 členských štátoch. A to, ako sa to bude robiť, môže byť predmetom mojej diskusie sú tu veľmi rozlučné prúdy zastúpené v Európskom parlamente, rôzne pohľady. A my tu v Európskom parlamente sme povinní e, pracovať spoločne nad rámec našej politickej príslušnosti. Nikto z nás e, o samote nemá väčšinu, je to poledovanie hodné, ale je to výsledok európskych volieb. A preto nadnárodná spolupráca, na ktorej je postavená Európska únia, sa týka aj spolupráce prekračuje politickú príslušnosť, politické prúdy a preto diskusia, ktorú tu vedia kandidáti, je postavená nad politickú príslušnosť, pretože v tomto predvolebnom boji sme oslobodení od politickej príslušnosti. Tu nemá žiadny význam e, politická strana, politická skupina. Každý sa môže rozhodnúť o tom, ako bude hlasovať. Práve tajnosť hlasovania je zárukou demokracie a preto sa chcem obrátiť na všetkých vás a žiadať vás o dôveru. V posledných dva po rokoch som pôsobil ako predseda Európskeho parlamentu. Pre mňa je to najväčšia počesť, ktorú som kedy mal v živote a chcem vám jasne povedať, že to, čo sa nám podarilo dosiahnuť v priebehu tohto minulého volebného obdobia je, že už neexistuje hierarchia v inštitúciách keď ma zvolili do tejto funkcie, tak ešte hierarchia existovala. Boli tu zastupcovia rady, ktorí sa pozerali tak trošku cez prsty na Európsky parlament. a Bola tu komisia, ktorá tvrdila, že existuje iba jedna inštitúcia a to je komisia. A dnes eh, čelíme situácii, keď eh, Európsky parlament je jedinečná inštitúcia a nikto nemôže um, prehliadať Európsky parlament ani na európskej úrovni, ani na národnej úrovni. Teraz sme stelesnením demokratickej legitimnosti v Európe. A to v pravom zmysle slova. Tento obrovský demokratický pokrok, že výkonná moc musí zohľadniť demokratickú parlamentnú silu. Toto sa nám podarilo dosiahnuť a to je e, ten najväčší politický obrat, ku ktorému došlo v dejinách Európskej únie a to, že som sa na to mohol podieľať, e, ma naplňa hrdosťou. A teraz sa opäť uchádzam o post mnohí kolegovia, e, ktorí ma vidia poprvýkrát, pretože sú znovu zvolení, nevedia, aké skúsenosti so mnou majú kolegovia z predchádzajúceho volebného obdobia. Môžem povedať, že je mnoho dobrých skúseností, ale všetci sme omylní a ja som e, rozhodne sa dopustil chýb, som človek, mám svoje slabé a silné stránky. Chcem požiadať všetkých vás, ktorí ste noví, aby ste mi dali akýsi predávok dôvery a tí, ktorí ste ma volili naposledy, chcem vás požiadať opäť o prejav dôvery to, že dokážem viesť e, dôstojne Európsky parlament aj v ďalších 2,5 rokoch a že budem ja stimulovať e, diskusiu o budúcnosti Európskej únie za účasti Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem. Prejdeme teraz eh, k voľbe 8 eh, ščítavačov hlasov. Nie je diskusia k eh, prejavom kandidátom na post predsedu. Môžem vám dať slovo iba, ak sa chcete vyjadriť k otázke postupu voľby predsedu. Nech sa páči. Ďakujem. Technická poznámka alternatíve eh, Fairfield Deutschland. Eh, vzťahujem sa na rokovací poriadok a žiadam o eh, menovité hlasovanie. Chceme ukázať totižto občanom, kto zvolí Šulca. Chcem spomenúť tri veci, ktoré práve spomenú. Výbor pre kontrolu rozpočtu povedali, že spreneveril prostriedky. E, ukážme občanom, e, kto je to e, Šulc a ja prosím preto o menovité hlasovanie. Ai sensi del regolamento v zmysle rokovacieho poriadku sa bude hlasovať tajne. Prejdeme teraz k voľbe skrutátorov, ščítajúcich. Čítam mená. Reda Julia. Súhlasíte? A. Súhlasíte? Dobre, takže príďte prosím sem, dopredu. onorevole Girauta Vidal Juan Je presente? Je prítomný? Eh, súhlasíte? Ak áno, tak príďte prosím sem dopredu k predsedníckému stolu. Onorevole Chrysogonos Kostas. Chrysogonos... Yes, I agree. Grazie, venga qui. Ďakujem, príďte sem dopredu. Honorevole Ferber, Markus Ferber. Grazie. Ďakujem. onorevole ceballos bodil onorevole petersen morten elveg bene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 si procederà ora allo scrutinio. Dobre, teraz prejdeme k voľbám. Budeme uh, distribuovať hlasovacie kartičky. v súlade eh, s ustanoveniami nášho eh, hlasovacieho poriadku budeme teraz voliť predsedu e, parlamentu. Dostanete volebné kartičky aj e, obálky. Prosím, zaznačte tam meno kandidáta, ktorého volíte. Môžete sa vyjadriť iba za jedného kandidáta. Keď by ste chceli zmeniť e, svoje hlasovanie, požiadajte prosím o novú hlasovaciu kartičku a odovzdajte tú s nesprávnym označením. Tá bude zničená. Eh, hlasovacie kartičky, na ktorých budú eh, rôzne iné značky, alebo kde bude označených viac kandidátov, budú vyhlásené za neplatné. Pre vás, ktorí by chceli eh, použiť kabinky na vlastne zaznačenie kandidáta, môžete ísť kandidáta zaznačiť aj do kabínok. Nebudem teraz e, vymenovávať tých, ktorí sa e, zúčastnili e, tajných volieb. Tí, ktorí sa rozhodli hlasovať, tých prosím, aby sa poznačili v príslušných zoznamoch hlasujúcich a potom, aby odovzdali svoj hlas. Týmto otváram hlasovanie. Dohliadať na hlasovanie budú e, skrutátori, ktorí sme pred chvíľou vymenovali.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

Bene, hanno votato tutti Dobre, hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Vyzývam skrutátorov, aby prešli do miestnosti R1.1, aby e, začali ščítavať hlasy. Zasadnutie je prerušené a Zvukovým e, znamením e, vám e, budeme signalizovať zahájenie schôdze po jej prerušení. Ďakujem.